So, Kolleginnen und Kollegen, können wir... Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, môžeme pokračovať. Niekto hovorí nie, ale ja napriek tomu začnem. Elektronické hlasovanie. Dnes do poludnia sme skonštatovali v programe, že aplikácia EGF e, tento spis presunieme z technických dôvodov, čiže to na dnes odpadáva. E, takže teraz prejdeme e, k bodu 9 AAA, sociálny rating. Takže teraz by sme hlasovali. Ešte ste všetci pripravení. A ja som už vybavený, pripravený. Takže zahajujem hlasovanie elektronické. K prvému odseku hlasujeme o kompromisnom texte s doplnením EC, zo strany ECR. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Ďakujem. Proti? V takom prípade je odsek 1 aj s doplnením prijatý. Teraz prejdeme k otázke 1. Tu budeme hlasovať o kompromisnom texte. Ak teraz súhlasíte, tak kto je za, nech zvihne ruku, kto je proti teraz. Je to prijaté. Otázka 2. Kto je za? Kto je proti? Dobre, preveríme to. Otázka 2. Zahajujem hlasovanie. Všetci hlasovali? Takže uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Otázka 2a. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Otázka 3. Prepačte. Druhá časť. O druhej časti hlasujeme za, proti. Preveríme hlasovanie k trojke. Druhá časť. Dohlasovali ste dobre. Je to zamietnuté. Aj tak je to zamietnuté, takže už je to jedno. Otázka 3. Kompromisný text za, proti, zdržali sa, väčšina bola za. Takže otázka 4. Za, proti. Je to prijaté. Takže ďalej 4A za, proti, zdržali sa prijaté a tým prejdeme k záverečnému hlasovaniu za, proti, je to prijaté elektronicky, dobre. Takže ešte raz. Záverečné hlasovanie o aro Question elektronicky. Všetci ste dohlasovali, áno, dobre, takže je to uzavreté. 43 1, 2, 2 sa zdržali, takže je to prijaté v tejto forme. Srdečná vďaka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 So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt. Dobre, takže <clears throat> body 10, 11, 12 a 13. Výmena názorov so štyrmi agentúrami, e, za ktoré sme zodpovední ako výbor. Pozvali sme, ako je to každý rok tak, ako je to každý rok tradícia zástupcov štyroch agentúr, aby sme s nimi diskutovali o názoroch, e, o ich hlavných aktivitách, ich postrehoch, ich expertízach dnes tak chceme urobiť. Takže srdečne vítam Kristu Sedláček, ktorá je riaditeľkou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci OŠA, pani Madeleine Serban z ETF, vítam pána Jamesa Kalechu z CDFOPA a Juan Mendes Valdez z nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound. Vítajte, vítajte u nás. Nebudem e, hovoriť nejaké veľké slova na úvod, aby som vám neuberal na čase. Po vašich e, príspevkoch vstúpime do diskusie, začneme s pravodajcami, politickými skupinami, postupne jedna za druhou a potom si myslím, že budeme mať dnes dostatok času na diskusiu. Na úvod požiadam a dal by som slovo pani Kriste Sedlaček na 10 minút, ak by to bolo možné. Pokúsim sa, čo je v mojich silách a pokúsim sa predložiť výsledky za rok 2015 a niektoré z hlavných bodov z roku 2016. Viete, že OŠA sa zakladá na strategickom rámci Európskej únie, pretože tam Eh, zohrávame kľúčovú úlohu v viacerých oblastiach eh, tohto strategického rámca a chcela by som začať eh, jednou z našich centrálnych bodov, jedným z našich centrálnych bodov kampaň Bezpečnosť na pracovnom mieste. Je to dvojročná kampaň, pokiaľ ide o psychosociálne rizika a stres z práce. Viete, že stres z práce a psychosociálne rizika sú e, zvyšujúcim sa problémom tak pre pracovníkom, ako aj pre e, zamestnancov z celej EÚ. Môžeme povedať, že približne 50 pracovníkov uvádzajú, že stres existuje na pracovisku. Na druhej strane e, stres vyplývajúci z práce prispieva k absencii a má negatívny dopad na produktivitu a je zodpovedný za polovicu stratených pracovných dní každý rok. Vieme, že na základe našej štúdie 80 manažerov Európskej únii uvádza, že si uvedomujú tento problém, respektíve túto výzvu, ale iba 30 spoločností príjmajú opatrenia. To znamená, a to je aj základ pre nás, aby sme zorganizovali túto dvojročnú kampaň. A počas tejto kampane podporujeme všetky členské štáty, E, materiálmi, e, mediálnymi vzťahmi na web stránkach vo všetkých 24 jazykoch a takisto e, máme veľa aktivít na sociálnych médiách. Poprvýkrát sme vypracovali aj elektronickú príručku, ktorá má pomôcť konkrétne malým podnikom a mikropodnikom, aby zvládali E, stres vyplývajúci z práce a hlavné posolstvo počas tejto dvojročnej kampane a po nej bude, že je možné e, posúdiť cest a psychosociálne riziko na pracovnej úrovni a takisto je možné s tým aj pracovať a prijímať protiopatrenia. Čiže počas roku e, spoločnostiam, ktoré predložili svoje Eh, osvedčené praktiky na dobrej úrovni, takže toto predložíme a zatiaľ to bol veľký úspech a zatiaľ to bola v podstate najúspešnejšia kampaň, akú sme zorganizovali a e, kampaň sa ukončí 30. novembra. Ukončila 30. novembra, to bolo v Bilbao. Ďalší projekt, e, čo je mimoriadne dôležité pre vás ako Európsky parlament, pretože ste delegovali prácu na agentúry zatiaľ, čo e, teda je to starnúca pracovná sila a politiky a praktiky v členských štátoch. Staviame na existujúcich prácach a celkový cieľ týchto aktivít je e, lepšie informovať o politických e, vývinoch, zlepšiť podporu zdravia a bezpečnosti pre všetkých pracovníkov, vyvodiť závery k tomu, čo predstavuje dobrú stratégiu a e, dobré postupy v súčasnosti a poskytnúť príklady dobrých stratégií a postupov, vrátane akýchkoľvek inovatívnych stratégií a postupov. A finálna publikácia bude zverejnená v roku 2016, čiže čoskoro. E, budú vám k dispozícii všetky informácie o starnúcej e, pracovnej sile v Európskej únii. My sme E, e, sa zaoberali, analyzovali sme situáciu v, 30, v 31 krajinách, čiže je 31 správ a myslím si, že e, tie aktivity prispejú signifikantne, signifikantne k informovanosti, k informáciám, k ďalšej kampani pre zdravie na pracovisku zdravá práca v každom veku. Ďalšia dôležitá kampaň je interakt efektívny nástroj na posúdenie rizika eura. Eura poskytuje praktickú podporu pre malé a mikropodniky, aby tieto eh, mohli lepšie dodržiavať zdravotné a bezpečnostné opatrenia. Tento eh, nástroj na posúdenie rizika je výslovne spomenutý v strategickom rámci EÚ ako eh, vhodný príklad dobrej praxe a parlament takisto uznal jeho príspevok na uľahčenie posúdenia rizika a na podporenie e, súladu a dodržiavania kultúry prevencie a to predovšetkým pre malé a mikropodniky. Rok 2015 bol veľmi úspešný rok, podarilo sa nám dosiahnuť viacere z našich e, cieľov, ktoré sme si vytýčili. Napríklad teraz máme 86 nových e, Euratools, ktoré už boli zverejnené a minimálne e, na 30 ďalších sa ešte pracuje a takisto sme e, zorganizovali e, seminár na medzinárodnej úrovni. A takisto ďalší nástroj bol zverejnený v športovom sektore. Podľa, podľa prieskumu OERI, ktorý bol vypracovaný v roku 2015, väčšina nástrojov OERA mali určitý alebo pomerne výrazný dopad. A tá istá spätná väzba vyplynula aj e, e, od dvora auditorov. Povedali, že do vysokej miery eura, eura je e, veľmi úspešným nástrojom a takisto ocenili aktívnu úlohu agentúry. Potom ďalší prieskum ACINA, nové a novo objavujúce sa rizika v podnikoch, to sme zrealizovali v roku 2014 E, práca v teréne v 36 krajinách, 50 tisíc podnikov bolo preskúmaných a výsledky boli prezentované vo februári. Vo februári a takisto, išlo o, takisto to bolo počas zahánenie lotišského predsedníctva a v parlamente sme mali prezentáciu v júni. E, distribuovali sme všetky výsledky a nájdete ich aj na web stránke. Je to veľmi užitočné. Mali sme propagačné semináre vo viacerých krajinách v Holandsku, Polsku, Slovensku, Dánsku, Estónsku, Norsku a v, e, šest, a v roku 2016 to budú ďalšie krajiny, Nema, Nemecko, e, Francúzsko a tak ďalej. Spustili sme sekundárnu analýzu Incena a v tomto zmysle v roku 2016 budeme spolupracovať s Eurofoundom a s Eurostatom. Čiže e, ďalšia sekundárna analýza a prísny projekt e, sa uskutoční v roku 2016 a 2017 a tento sa zameria na psychosociálne rizika a zvládanie týchto rizik. Toto boli tie hlavné výsledky, ktoré sme dosiahli, alebo niektoré z výsledkov, ktoré sme dosiahli v roku 2015. Na rok 2016 chcem spomenúť tri hlavné body. Opäť e, kampaň e, Zdravé pracovisko, ktorá už bola spomenutá e, pod týmto sloganom Zdravé pracovisko vo všetkých, v každom veku. Tu <clears throat> budeme ťažiť z projektov a aktivít, ktoré som spomenula už predtým, delegované projekty z vašej strany a zo strany Európskej komisie. Cieľom je podporiť trvalo udržateľnú prácu, ktorá je zameraná na otázky zdravia a bezpečnosti. Zameriava sa na to, aby to prispelo do e, sociálnej politiky a politiky zamestnanosti a príslušných cieľov. Ide o trvalo udržateľný rast, o podporu rastu a podporí to e, zdravé starnutie a zdôrazní dôležitosť prevencie. Toto je takisto veľmi dôležité a to e, v rámci celého pracovného života, celého aktívneho života, čiže musíme začať vtedy, keď ľudia vstupujú na trh práce. Opäť Eh, budeme mať k dispozícii materiál vo všetkých jazykoch, budeme spolupracovať so všetkými členskými štátmi a takisto predložíme e-tool a eh, nástroj WebBase bude takisto k dispozícii, aby umožnil navigáciu cez informáciami, aby sme vedeli, čo sa má uskutočniť eh, počas najbližších rokov. Začiatok tejto kampane bude 14. apríla s komisárom Thyssen a s holandským predsedníctvom. Potom ďalšie dva projekty, veľmi dôležité projekty, sa týkajú e, mikropodnikov a malých podnikov. Tu e, pracujeme v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Poskytneme prehľad o mikropodnikoch a malých podnikoch, čo je potrebné na to, aby e, sa dodržiavali bezpečnostné a zdravotné pravidlá a e, táto aktivita bude finalizovaná v roku 2018, ale poskytne užitočné informácie pre e, politikov, pre politické orgány, ale aj pre zamestnávateľov. A v neposlednom rade je ešte jeden projekt a ďalšia aktivita, ktorá bola spustená v roku 2015, koncom roka 2015. Týka sa to chorôb v súvislosti s prácou, E, e, vystavenie karcinogénov e, na pracovisku. Tieto údaje predstavujú základ pre posúdenie rizika, ale tieto údaje sú nepostačujúce. Identifikujeme vysokorizikové pracovné skupiny a vytýčime priority v rámci prevencie, čiže naozaj je to maximálne dôležitá e, záležitosť a prostredníctvom tejto aktivity e, agentúra takisto chce pomôcť e, politickým orgánom, aktérom pri rozpoznávaní chorób, ako aj aktérom na úrovni pracovného miesta, pracoviska, aby sa dali vypracovať opatrenia a tieto aktivity budeme finalizovať v roku 2018 to je všetko k rokom 2015 a 2016 a hoci máme škrt e, personálu, zníženie personálu, to znamená, že v roku 2016 a 2017 bude menej pracovníkov, ale pokúsime sa inak zorganizovať prácu, aby sme dosiahli efektívnosť, aby sme mohli pokračovať a dosahovať cieľu, ciele, ktoré sú uvedené v našom pláne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za prvú správu. Ešte musím e, povedať, že som niečo zabudol privítať našich hostí. Hastím, e, e, vítam 25 zástupcov z únie na, indust- na, na pozvanie meteorologického priemyslu a sú tu translation trainees z DigiTrade. Trade ktorí sú dnes na návšteve v našom výbore, aby sa pozreli na to, ako znejú naše jazyky v originálnom znení. Takže to je, to je teraz e, to, čo som e, doplnil, čo som vynechal predtým. A teraz e, chcem požiadať pána Jamesa Kalechu na 10 minút z jeho prezentáciou. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dobrá príležitosť zdieľať s vami prácu, ktorú sme vykonali v priebehu roka 2015 a zároveň eh, projekt našej činnosti alebo ašpirácie na rok 2016 a 2017. V prvom rade eh, je dôležité skúmať, aké sú vzťahy eh, medzi trhmi práce, vzdelávaním a preto sa sústredujeme na zručnosti, schopnosti, vzdelanie a potreby trhu práce. Sústredujeme sa na všetky aspekty prípravy na prácu alebo na, pra- na povolania. Počas najbližších desiatich minút by som s vami rád vzdielal niekoľko z tých významných zistení a vlastne aké odpovede sme e, zbierali na tie štyri základné otázky, ktoré si stále kladieme. V prvom rade, v akom kontexte je dnes e, trh práce a aké sú jeho požiadavky. Keď sa pozrite na trh práce, vidíte, že sa neustále mení. Neustále sa vyvíja. Vyvíja a mení sa aj e, vzdelávanie, tréning a odborná príprava, ktorá musí odpovedať na potreby trhu práce starnúca pracovná sila e, takisto nejako nevladne, zvyšuje sa priemerný vek a zároveň e, do roku 2025 ľudia nad vek 55 rokov budú mať výrazne vyšší pomer v zastúpení na trhu práce. E, zároveň tu máme aj posun, kde sa snažíme posunúť vlastne trhu práce, ktorý je stále viac automatizovaný, je takmer až poloautomatický Okrem toho si uvedomujeme, že hovoríme o nezamestnanosti. Nezamestnanosti v rámci eh, generácie mladých. Máme tu mladých nezamestnaných ľudí v celej Európe a veľmi dobre vieme, že z nášho prieskumu eh, práce, z nášho prieskumu zamestnanosti, to nie je len otázka nedostatku práce, ale aj nedostatku kvalitných pracovných príležitostí a zároveň nedostatok zručností, ktoré ľudia získavajú v procese vzdelávania a nedokážu sa uplatniť na trhu práce. V našom prieskume 25 zamestnancov tvrdí, že sú prekvalifikovaní a ďalšia významná skupina tvrdí, že nedokážu zladiť svoje nadobudnuté zručnosti v systéme školstva s tým, čo sa požaduje na trhu práce. Takisto tu máme mnoho nenaplnených pozícií na trhu práce. Veľmi dobre vieme, že napríklad na každých tisíc nezamestnaných ľudí v Nemecku je minimálne 400 voľných pracovných miest, ale len 70% z nich sa dokáže naplniť. Takže vidíme, že tu naozaj e, čelíme vysokému, vysokému počtu ľudí, ktorí priskoro ukončia vzdelávanie, teda predčasne ukončia vzdelávanie a máme tu mnoho ľudí, ktorí sa ani odborne nepripravujú, ani nevzdelávajú. Ďalšia dôležitá téma, ktorej sa venujeme ako agentúra, je to, čo poznáme ako chudoba pracujúcich. A síce, že potrebujeme kvalitné pracovné miesta. Nie je to otázka toho, aby ste prácu mali, ale zároveň, aby vám táto práca dala možnosť žiť dôstojne a, a mať takú kvalitu života, ktorú si zaslúžite. No a tretí taký dôležitý kontext je utečenecká kríza, ako určite mnohí viete. Európa je miesto prehlbujúceho sa pesimizmu pre mnohých mladých ľudí, ktorí tu žijú. Zároveň je to ale aj taký maják nádeje pre mnohých utečencov, ktorí sa sem snažia dostať. A práve preto potrebujeme obojstrannú solidaritu, tak pre tých, ktorí sem prichádzajú, ako aj pre tých, ktorí tu žijú. A na druhej strane e, sa si kladieme aj druhú otázku a síce, aká je predaná hodnota také agentúry, ako je naša CDFOP, aby sme sa vysporiadali s tými výzvami, ktorým Európa čelí. Keď sa pozriete na náš pracovný program, keď sa pozriete na naše produkty, na to, čo e, celé tie roky vlastne poskytujeme alebo tvoríme, je to, že sa snažíme budovať veľmi silnú kultúru zamestnateľnosti a síce snažíme sa podporovať vlastne kľúčové e, hmatateľné výsledky z Rigi. To sú také tie kľúčové konkrétne hodnoty, ktoré schválili ministri zodpovední za vzdelávanie a odbornú prípravu v Rige, tak aby sme od dnešného dňa do roku 2020 zvyšovali prístup k odbornému tomu vzdelávaniu a príprave, e, vzdelávanie na pracovisku, nadobúdanie kľúčových kompetencií, e, novú prípravu učiteľov a zároveň, aby sme presadzovali väčšiu kvalitu v tom, ako implementujeme a realizujeme odbornú, odborné vzdelávanie a prípravu. E, druhá snaha je priniesť, prinašať pridanú hodnotu e, a vlastne ťažiť z toho potenciálu, ktorý prináša digitálny trh a zároveň vlastne identifikovať kľúčové kompetencie. A práve v informačných technológiách e, sa nachádza tá kľúčová oblasť kompetencií, ktorá by mali mať naši mladí ľudia. Ďalej je to otázka mobility. Chceme uľahčovať mobilitu pre mladých ľudí medzi štátmi, ale aj v rámci jednej konkrétnej krajiny. A zároveň e, bojujeme za viac financovania pre európsku sieť odborného vzdelávania a prípravy. Keď sa pozriete na systém Erasmus, na to, akým spôsobom sú vlastne rozdelené prostriedky v rámci programu Erasmus, tak vidíte, ako výrazne sa podporuje vyššie vzdelávanie na úkor odborného vzdelávania a prípravy. A je to rozdiel e, poklesu zo 43 až na 22 Takže v akým smerom sa posúvame. Chceme budovať viac kľúčových kompetencií, ktoré by ľudia mali mať, keď opúšťajú formálne vzdelávanie. Chceme, aby tréning a odborná príprava bola pre všetky vekové skupiny. Celoživotné vzdelávanie je veľmi dôležitý aspekt našej práce a zároveň potrebujeme eh, zdôrazňovať viac učenie sa činnosťou. Čiže učenie sa na pracovisku a zároveň získavanie schopnosti a zručnosti priamo na pracovisku. A to je práve e, tá tendencia, ko ktorej chceme smerovať. E, v spolupráci s našimi sociálnymi partnermi, ktorí sú súčasťou našej správnej rady, sa snažíme byť takými pioniermi v tejto práce a práci a chceme s nimi spolupracovať na tom, aby sme propagovali výskum, analýzu a iné analytické nástroje, ktoré budú poskytovať komisii, parlamentu a európskym organizáciám nové nápady, novú inšpiráciu pre politiku, ktorá by potom mohla zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu. Rok 2000 e, 15 bol pre nás veľmi dôležitý, oslavovali sme svoje výročie, takisto s CDFOPom sme e, slávili mnohé dôležité udalosti a e, našou hlavnou snahou bolo propagovať čo najviac, ako len vieme, závery z Rígy. Pomínal som už najmä revidovanú stratégiu pre odborné vzdelávanie a prípravu do roku 2020. Je to kľúčový nástroj pre pozdvihnutie celého systému školstva a odbornej prípravy. Znamená to, že zároveň chceme pracovať na zvyšovaní zamestnateľnosti mladých. V roku 2013 sme reorganizovali našu prácu, našu vnútornú štruktúru, tak aby naše oddelenia boli responsívnejšie na potreby Európskej komisie, parlamentu a inštitúcií. No a dnes naše tri základné oddelenia zodpovedajú práve týmto požiadavkám, aby sme v prvom rade skúmali e, systém vzdelávania, odbornej prípravy, aby sme hľadali vzťah, ktorý musí byť medzi tým, čo sa učíte vo formálnom vzdelávaní, v škole alebo na učilišti a zároveň tým, čo je potrebné na trhu práce, No a tretie oddelenie potom má na starosti aj zručnosti pre trh práce. Tam sa snažíme vlastne informovať e, poskytovateľov vzdelávania v odbornom vzdelávaní, aby vedeli, čo sa na trhu práce bude potrebovať alebo požadovať o 5 alebo 10 rokov, aby sa školy dopredu pripravovali na potreby trhu práce. No a toto bolo e, vyjadrené v mnohých aktivitách, ako napríklad e, fóra pre politické nadobúdanie zručností, tam sa zúčastňovali členské štáty a naši partnery. Robili sme revíziu um, systému na Malte a v Litve Zároveň začíname robiť revíziu alebo taký audit pre eh, Grécko, Taliansko a Slovinsko a zároveň sme zverejnili tzv. prieskum eh, zručností. Ehm, ďalej sa snažíme pozerať na eh, odborné zručnosti a odbornú prípravu z inej perspektívy, z takej dlhodobejšej. Mali sme 49 publikácií minulý rok, 27 miliónov ľudí ehm, navštívilo našu web stránku Europass ktorú spravujeme. Bolo tam e, veľký počet stiahnutí našich publikácií a 491 citácií našej práce, alebo našich prácí do, roku, do obdobia 2016 až 2017 vstupujeme s programovým dokumentom, v ktorom sa budeme pozerať na nové eh, poznatky, ktoré treba identifikovať. Sú tam nové politické a analytické nástroje, chceme lepšie skúmať, čo sa deje na európskej úrovni a chceme konať ako takí distribútory znalostí, distribútory poznatkov, aby to, čo my tvoríme, zistujeme, aby sa to pretavovalo priamo do konkrétnych politických aktivít. A zároveň chceme pomôcť inštitúciám, aby dokázali lepšie ovplyvňovať, definovať a zároveň formovať odborné vzdelávanie a prípravu tak, aby to bolo relevantnejšie pre potreby trhu práce. A práve na to máme projekty, ktoré vedú k sociálnej inklúzii, k rovnosti. Máme tu projekty zamerané na zvyšovanie e, zamestnateľnosti mladých, na to, aby sme sa vysporiadali s témou ľudí, ktorí predčasne ukončujú svoje vzdelávanie a zároveň e, projekty, ktoré majú vyrovnávať tie nezrovnalosti alebo nedostatky e, v obsahu školských osnov a požiadavkách trhu práce. Samozrejme, pomáhame komisii, aby dokázala vybudovať novú Eh, agendu pre odborné zručnosti, ktorá má byť finalizovaná tento rok. Na záver. Myslím si, že všetci žijeme viac menej v svete štatistík a rôznych správ, rôznych eh, predpovedí, analýz a rôznych výhľadov. Ale ľudia žijú v inom svete. Ľudia očakávajú od nás, že sa dokážeme vysporiadať eh, s, s ťažkosťami, s, dokážeme im pomôcť s získaním pracovného miesta, dokážeme im pomôcť Eh, zrealizovať svoj plný potenciál. To je naše, naše poslanie. Vidíme tu obrovské, eh, obrovské odchýlenie medzi tým, čo sa deje vo systéme vzdelávania a tým, čo sa deje na trhu práce. A my chceme tieto dva svety priblížiť. Takže medzi dnešným dňom a rokom 2020 je našim kľúčovým cieľom pomôcť členským štátom, aby mysleli európsky, ale konali lokálne. Aby um, konali na úrovni tých inštitúcií, kam ľudia idú, kde sa vzdelávajú, kde chcú pracovať, kde um, môžu získavať ďalšie vzdelávanie, kde môžu nadobudnúť kompetencie a zručnosti, ktoré budú potrebovať do budúcnosti. E, čínske príslovie hovorí, a to som sa pozrel aj do takej svojej, e, do svojej literatúry doma, to porekadlo hovorí, že keď fúka vietor, niektorí stavajú múry, ale iní stavajú veterné mlyny. A ja pevne verím, že CDFOP e, bude naozaj generovať takúto energiu pre odborné vzdelávanie a prípravu. A e, tak ako aj hovorila Kristel, my tiež trpíme škrtmi v rozpočte, aj v počte personálu chceme nanovo zadefinovať našu prácu, aby sme dokázali nanovo vygenerovať ten istý potenciál, ktorý sme mali aj v minulosti a pevne verím, že odborné vzdelávanie a príprava bude pre nás aj pre vás tým základným signálom pre našich občanov, aby sme naozaj dokázali eh, zachrániť životy mladých ľudí a investovať do budúcnosti Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pán James Kalecha. Teraz mám za úlohu rozdeliť to podľa pohlavy. Čiže teraz je na rade padli pani Madlen eh, Sandar. Thank you very much, Chair. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi poďakovať všetkým hosťom za to, že eh, poďakovali, eh, za to, že, za to, že boli že majú taký záujem o našu tému, že sa zaujímajú o našu prácu v roku 2014 aj o výhľady na rok 2016. Ako všetci veľmi dobre viete, my sme jediná agentúra Európskej únie, ktorá je financovaná na základe kapitoly 4 Európskeho rozpočtu a síce z kapitoly Globálna Európa a ako, aj hovorila, e, ako hovoril môj kolega Sedefapu, e, prečo potrebujeme takúto agentúru a čo je naše poslanie, tak táto istá otázka platí aj pre nás. Prečo potrebujeme agentúru, ktorá má pracovať pre globálnu Európu a ktorá e, má pracovať na budovaní intelektuálneho kapitálu? čomu my veríme, je to, že namiesto toho, aby sme bojovali s systémom tvrdej diplomácie a možno také tvrdé sily, je oveľa lepšie využívať tzv. mekú silu, ľudský kapitál. A ľudský kapitál je kľúčový vo všetkých vzťahoch, ktorý Európa, ktoré Európa má s našimi partnerskými krajinami za hranicami Európskej únie. Keď teda hovoríme o týchto globálnych témach, to všetko sa okamžite spája aj s pojmom globalizácia a zároveň s tým, čo Európska únia môže priniesť prostredníctvom svojich vlastných inštitúcií, vrátane ETF. A to, čo dokážeme priniesť, je, že chceme civilizovať globalizáciu. Čo tým myslím? A to nie je moje individuálne hodnotenie, to povedal Pascal Lavin, a síce to je aj bývalý e, predseda e, kabinetu, e, predsedu komisie Delorsa, No a vlastne tento človek povedal, že Európa dokáže zabezpečiť rovnosť viac ako ktokoľvek iný a zároveň dokáže zabezpečiť eh, väčšiu slobodu eh, vyjadrovania než ďaleký východ. Takže my sme kde si uprostred medzi ďalekým západom a ďalekým východom. A to je naozaj veľmi dôležité v oblasti budovania ľudského kapitálu. My sa snažíme vytvoriť hodnotu, ktorá umožní krajinám vytvárať budúcnosť pre svojich občanov u nich doma. Doma. A to chcem práve počerknúť, pretože eh, globalizácia sa spomína ako taká kľúčová téma vo všetkých politických dokumentoch, ale mali by sme sa zamerať najmä na e, schopnosti konkrétnych krajín, aby boli stabilné a aby dokázali vytvárať stabilitu pre svojich občanov a zároveň aby e, rozhodnutie občanov odsťahovať sa alebo presunúť sa, a my naozaj v Európe veríme e, v slobodu pohybu, tak v takom prípade vlastne systém vnútornej migrácie bude dostatočne voľný a efektívne riadený. Takže to je tiež v rámci mandátu ETF. Na druhej strane chcem povedať aj to, že v rámci roka 2015 sme naďalej investovali a my to pomenúvávame e, ako tzv. entrepreneurálne kontinuum, čiže vlastne podnikateľské kontinuum v jednotlivých krajinách. Čo to znamená, tento pojem? všetky krajiny, aby dokázali získať tú stabilizáciu, aby sa dostali do toho stabilného stavu, potrebujú mať propodnikateľské podni- e, politiky, zároveň dokážu vlastne, musia mať adekvátnu schopnosť očakávať výzvy, ktoré sú pred, ne- pred nimi, vysporiadať sa s rizikami a zabezpečiť to, že inštitúcie, ktoré v týchto krajinách sú, sú zároveň podnikateľské a zároveň majú dostatočnú odolnosť na to, aby sa dokázali prispôsobiť a vždy hľadať efektívne riešenia zároveň sa vlastne takýmto spôsobom snažíme vnímať aj komunity, ktoré žijú v konkrétnych krajinách, aby sme využili ich potenciál, ich talent, aby sme dokázali budovať na ich inovačnom potenciále, aby sme dokázali slúžiť občanom a zároveň v neposlednom rade, aby aj samotní občania získavali podnikateľské schopnosti a nadanie. Takže, ako ste už možno si všimli v našej prezentácii v štvorstranove, ktorú sme vám distribuovali hľadom hlavných výsledkov za rok 2014, čo sa týka spravovania a riadenia verejných politík, tak tam naozaj sa snažíme e, podporovať čo najtransparentnejšie politiky a zároveň chceme inkorporovať etiku do týchto politik. A nielen, poli, nielen ekonomické aspekty, ale aj etické aspekty. Čo tým myslím? Všetka, všetky verejné politiky by mali byť zamerané na zisk, ale zároveň by mali aj dávať ľuďom akýsi pocit zmyslu, a tak pre komunity, ako aj pre celú širokú spoločnosť a zároveň na viac úrovňovej e, správe tie príklady, ktoré sú vám dávané, častokrát odkazujú na našu prácu, ktorá sa napríklad realizovala v Maroku, v Tunisku a to všetko na regionálnej úrovni, za hranicami hlavného mesta. Napríklad na juhu Tunisu, na hraniciach s Líbiou, v Mednine, sme pracovali, aby sme zabezpečili, že tam, kde je takéto regionálne, e, regionálne poňatie identity, aby tieto inštitúcie, ktoré tu fungujú, aby dokázali komunikovať a koordinovať úsilia, ktoré tu vznikajú. Robili sme to aj v Kabese, aj v Adnine. A ako follow-up e, Európska únia bude investovať do Tuniska, aby sme podporovali ďalších 8 iných regiónov e, od začiatku tohoto roka. Čiže my vlastne nevzdávame podporu e, na tej centrálnej úrovni, na federálnej úrovni, ale je kľúčové, aby sme zabezpečili aj to, že bude dochádzať k rozvoju na lokálnej úrovni možno trochu e, podobný projekt je aj v Nigerii, kde podnikateľská komunita bola podporená sú naozaj veľmi dobrí v tom, že dokážu hľadať alternatívy voči tomu, s čím sa ich krajina musí vysporiadať. A to je zároveň potreba diverzifikácie ich priemyslu. Tento priemysel je prudko závislý na rope a naozaj so znížením cien ropy sa krajina ocitla vo veľmi zložitej situácii a preto hľadá alternatívy, ako zabezpečiť iné zdroje príjmu pre svojich občanov. No a okrem krajín na juhovýchode Európy, rada by som ešte vymenovala niektoré ďalšie priority, ktorá pevne verím sa bude odzrkadlovať aj vo vašich programoch. Chceme podporiť krajiny e, v Magrebe, odkazujem predovšetkým na Maroko, Tunisko a Alžírsko. E, to sú krajiny, ktoré naozaj očakávajú úzkú spoluprácu s prí, so súkromným sektorom jednak v ich krajinách, ale zároveň chcú spolupracovať aj s zástupcami európskeho priemyslu, ktorý už investuje v týchto krajinách. A to v tom zmysle, že sa snažíme dávať e, jednotlivým občanom príležitosť, aby sa dokázali vzdelávať na pracovisku. Mm, všímame si, že to je veľmi potrebné v Európe, ako už bolo spomenuté, ale ak tieto krajiny hľadajú nové možnosti, tak bohužiaľ momentálne e, tam nie sú žiadne dostupné zdroje, ktoré by boli k dispozícii pre nich, aby niečo podobné dokázali realizovať a možno s vašou podporou e, v parlamente budeme môcť využiť nástroj európskeho susedstva a zároveň poskytnúť takúto šancu jednotlivým e, jedincom, ktorí chcú takéto praktické vzdelávanie preniesť do svojho prostredia a to z európskych firiem do týchto firiem v krajinách. Keď hovoríme o tejto viacúrovňovej správe, pretože hovoríme nielen o horizontálnej, ale aj vertikálnej úrovni, robíme veľkú mieru budovania kapacít v Ázii. Tu sa snažíme rozvíjať najmä školský systém. Veľmi dobre vieme, že krajiny v Strednej Ázii eh, sú veľmi silno centralizované. Ale keď eh, sa pozrieme niekoľko rokov dozadu, tak vidíme, že dokážeme posunúť túto tému v oblasti rozvoja školstva tým, že sa snažíme budovať inkluzívne školské rady, do ktorých je zapojená aj komunita a vlastne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré sú realizované v týchto krajinách. A sú to krajiny, ktoré sa darí viac ako iným a snažíme sa naozaj ich podporovať, dávať im možnosti a e, povzbudzovať tzv. E, partnerské vzdelávanie to práve chce komisia presadiť a dosiahnuť aj počas budúceho roka, keď budeme budovať a vytvárať e, vzdelávaciu platformu pre Strednú Áziu. Takže takto podporujeme európsku agendu. V prípade e, východnej Európy, tu by som e, chcela odkázať našu prácu, ktorá bola urobená v oblasti vyrovnávania medzi e, ponukou na, na strane systému školstva s potrebami na trhu práce. A chcem povedať, že v prípade Ukrajiny zamestnávateľia sú tí skutoční hráči e, v Ukrajine, veľmi aktívni. Dokážu sa spojiť a dokážu identifikovať, čo sú tie základné ekonomické potreby, ktoré majú a naozaj e, tento sektor je to je konkrétne zastúpený metalurgicky. a práve tá práca, ktorú robí Ukrajina v oblasti rozvoja zručností, to je niečo, čo si naozaj musíme vážiť a oceňovať. Na druhej strane iné krajiny v tomto regióne, ako napríklad Gruzinsko a Moldavsko, sa učia od zamestnávateľov ohľadom toho, ako lepšie sa zapájať do sociálneho dialógu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na druhej strane Eh, chcem zároveň aj povedať, že Gruzinsko sa stáva šampiónom v kvalite verejnej správy vo svojom regióne. A práve toto je dôvod, prečo podporujeme túto krajinu tak, aby sme zabezpečili, že tu bude väčšia miera inklúzie v rámci odborného vzdelávania a prípravy a, a som rada, že môžem povedať, že Gruzinsko naozaj dokázalo dosiahnuť výnimočné výsledky v tom, ako poskytovalo možnosti pre ľudí s osobitnými potrebami, tak aby získali prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave. Ešte to je niečo, čo môže, môže znieť veľmi bežne pre nás v Európe, ale e, tamto rozhodne nie je realita, aby ľudia mali prístup k kvalitnému vzdelávaniu. A rovnosť tu rozhodne nevidíme. V prípade Moldavska pracujeme na e, observatóriu trhu práce, chceme zabezpečiť to, aby v tejto krajine ktorá sa nachádza, e, kde je taká vysoká potreba štruktúralnej transformácie, aby táto krajina dokázala pracovať aj na lokálnej úrovni a zároveň, aby sme dokázali podporovať transformáciu aj na sektorálnej úrovni. V prípade Západného Balkánu a Turecka, tak e, tu by som e, chcela informovať o našej práci, ktorá prebieha v prípade Small Business Act for Europe, teda hodnotenie tejto legislatívy. To bude predstavené na budúci týždeň v Paríži spolu s OECD. Ako určite viete, Eh, už niekoľko rokov. ETF eh, má na starosti práve hodnotenie podnikateľského prostredia, podnikateľskej prípravy eh, v oblasti malých a stredných podnikov a to vo všetkých regiónoch s výnimkou Strednej Ázie, ale teraz je na rade z Turecko a Západný Balkán a tam vlastne smerujeme našu prácu. O čom bude naša správa a o tom budem hovoriť, samozrejme je to aj potom na web stránke, je to verejne prístupné, nejako neporušujem pravidla o mlčanlivosti, ale v každom prípade e, v tej správe sa hovorí, že bohužiaľ vidíme e, veľmi malý objem tvorby pracovných miest na úrovni malých a stredných podnikov. A toto je práve dôvod, prečo e, začneme tento rok s užšou spoluprácou s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, aby sme zistili, ako najúčinnejšie podporovať súkromný sektor e, v prípade e, presadzovania alebo teda e, dosahovania reálnych výsledkov. Európsky nástroj záruka pre mladých slúži ako referencia pre Turecko a zároveň sú to aj politiky zamerané na potreby, aj otázky trhu práce, školstva, odbornej prípravy. To všetko inšpiruje aj aktivity na Západnom Balkáne. V roku 2016 budeme pokračovať v práci na lokálnej úrovni. Je to práca zameraná na získavanie kvalifikácie, takisto pracujeme aj na e, tréningu a príprave podnikateľov. Na záver mi dovolte ešte vyjadriť svoju vďačnosť, svoju vďaku za vašu podporu v priebehu roka 2015 e, za tú prácu, ktorú sme robili v oblasti migrácie. To je práca, ktorá bola predstavená tu v parlamente ehm, a takisto aj na mnohých iných stretnutiach. Chcem e, poďakovať za podporu aj pri práci, e, ktorú sme predstavili vašim zástupcom v Turíne, e, kde sme diskutovali o verejných politikách v jednotlivých krajinách a chcem vyjadriť aj svoje poďakovanie predsedovi výboru za to, že ETF e, sa mohla zúčastniť na tejto diskusii, ktorá prebieha v rôznych členských štátoch a zároveň vidíme, akým spôsobom sa môžeme lepšie vysporiadať s migračnou krízou a s utečencami a chcem poďakovať aj vášmu pozorovateľovi v rámci našej E, správnej rade. Je to pani Edith Bauer, ktorá je tu s nami. Ako viete, my sme jediná agentúra, ktorá má aj nezávislých expertov, ktorí sú vymenovaní parlamentom a ktorí sú v našej správnej rade. No a ako viem, plánujete navštíviť ETF a pevne verím, že táto návšteva sa zrealizuje a tešíme sa na stretnutie, aby sme videli, ako sa môžeme popasovať so zmenou nielen Európy, ale celého sveta. Ďakujem. Madlin Filban a teraz pán eh, Menendez Valdez. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi potešením a úctou prísť znovu o rok, stretnúť sa tu s vami aj s vedúcimi ďalších troch sesterských agentúr Európska agentúra pre zlepšenie pracovných e, podmienok rok 2015 a teda správa na rok 2015 a plány na rok 2016. O tom by som chcel hovoriť. Určite si uvedomujete, u, akú úlohu zohrávame. Máme 108 ľudí pre všetkým v Bruselu, pre všetkým v Dubline, máme malú kanceláriu aj v Bruseli. To máme aj kontrakt štátnych agentov, rozpočet máme 200 miliónov, chceme splniť poslanie, šíriť informácie o rozvoji sociálnych politik a politik, ktoré súvisia s pracovnými vzťahmi. Ak by som mal upraviť pozornosť len na také štyri aspekty minulého roka a tohto roka, tak by som asi chcel spomenúť na úvod to, že v Lani sme oslavili uh, 14. výročie, zamýšľali sme sa nad tým, čo sme spravili za tie roky za nami a čo nás čaká a ako môžeme lepšie splniť náš mandát v budúcnosti. <clears throat> Takisto sme sa rozhodli dobrovoľne koordinovať sieť e, agentúr Európskej únie, to je sieť, ktorá má teraz 34, pardon, 44 44 európskych decentralizovaných agentúr a spoločných podnikov a e, boli sme za to, aby sa schválil strategický program, teraz si všetko na túto tému, ale ak máte záujem o viac podrobností, môžem vám poskytnúť viac informácií alebo odpovedať na otázky. A to bolo poprvý rok, kedy agentúra poprvýkrát musela predstaviť nový programovací dokument v novom formáte, harmonizovanom pre všetky agentúry, v našom prípade to bolo na obdobie 2017 až 2020, takže v tom istom roku plánujeme aj, pracovali sme pracovný program 2016, zároveň 2017 až 2020 a e, teraz v roku 2016 je pravdepodobné, že v parlamente ako aj na rade sa stretnete s návrhom komisie prispôsobiť naše zakladajúce nariadenie, podobne aj pre iné agentúry, tak aby tu bol spoločný prístup e, pre všetky decentralizované agentúry, tak sa, ako sa o tom dohodli inštitúcie. Pravdepodobne činnosti, ktoré sú najznámejšie z e, Eurofond, sú tri celoeurópske služby, ktoré prevádzkujeme. Tento rok začneme koncom roka prácou v teréne, čo sa týka štvrt prieskum Európska kvalita života. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože správy budú pre všetkým budúci cieľové tie následné roky, ale veľmi dôležité spomenúť tie ďalšie známe veci. Jedna, ktorá je v centre našej činnosti, je to Európsky prieskum pracovných podmienok. V Lani sme vyšli do terénu a robili sme šesť takýchto prieskumov, monitorovali sme kvalitu práce a pracovných vzťahov od 90. rokov, to znamená 25 rokov, sledujeme trendy Eh, v Európe. Ten istý rok sme robili aj zisťovaciu misiu, čo nie je bežné, keď robíte štatistiku, ale robíme aj hĺbkovú analýzu a poda- snáď v novembri predložíme tu v parlamente celkový prehľad všetkých štyroch správ. To sú trendy kvality pracovných miest a analýza. Je dôležité uznať, uvedomiť si, že tento prieskum a tieto prieskumy sú stále uznávanejšie ako hlavné informácie o kvalite pracovných miest v Európe nielen zo strany EU inštitúcií, ale zo strany OECD a ďalších. A snažíme sa rozšíriť porovnávanie v Európe. Spolupracujeme s ILO a ďalšími výskumnými inštitútmi, aby sme pokryli aj napríklad Čínu či Spojené štáty. A našim cieľom je mať globálnu správu v roku 2017 o pracovných podmienkach. Tento rok alebo v Lani sme, pardon, zozbierali podrobnejšie informácie o rôznej realite, ktorá sa skrýva za zložitou realitou sa o samostatne zárobkov činných osob a tento rok sa zameriame konkrétnejšie na rôzne typy situácií, s ktorými sa tam môžete stretnúť. E, to isté spravíme o systémoch pracovného času je veľmi dôležité E, pretože e, sa ztierajú hranice medzi súkromným a pracovným životom. Je to veľmi dôležité. Ak chcete nájsť dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, je to na programe. Konzultujeme aj s komisiou nadchádzajúce iniciatívy a už sme e, v tomto parlamente v Lani podali správu, informácie ohľadom materskej dovolenky a otcovskej rodičovskej dovolenky sú určite dobré správy. Napríklad väčšina členských štátov poskytuje alebo dáva dlhšie či materskú dovolenku, ako je povinné dvoj obdobie, ale sú tu aj eh, členské štáty, ktoré ešte stále nemajú povinné obdobie materskej dovolenky a takisto podobne aj čo sa týka otcovskej či rodičovskej dovolenky to by bolo zaujímavé sa zamerať na to, že stále viac otcov si berie takéto dovolenku. Pracovná doba je veľmi dôležitá, hranice sa zvtierajú, situácia sa mení, monitorujeme a sledujeme situáciu na trhoch práce a v tejto oblasti v Lani sme podali správu o nových formách zamestnania, nových formách zamestnania, ktoré sú nové pretože, že tradičné vzťahy jednak jednému zamestnávateľ zamestnanec sa zmenili, zodpoveda to inej realite, alebo preto, že spôsob práce sa zmenil. Čiastočne je to aj dôsledkom technologických zmien, ale nie vždy a zohľadnili sme aj zmeny v technológiách a digitalizáciu a ich dopad v rámci iného projektu. Je to pilotný projekt, ktorý schválil tento parlament a delegoval to DGRAST z komisie nám, aby sme hovorili o budúcnosti výroby so zameraním na zamestnanosť, kde budeme zisťovať, hovoriť o situácii na regionálnej úrovni. Budeme naďalej sledovať štruktúrálne zmeny na trhu práce cez tzv. stále nástroje, ale tento rok budeme robiť aj hĺbkovú analýzu a budeme skúmať trh práce nielen nezamestnaných, dlhovo nezamestnaných, ale aj tých, ktorí pracujú. A na druhej strane budeme zase zvažovať a kontrolovať politiky, ktoré je možné prijať na to, aby sme pre všetkých tých, ktorí sú dlho mimo trhu práce, aby sa späť dostali do práce a budeme stavať na práca z minulosti o sociálnej inklúzii mladých ľuďoch, ľudí a to, čo sme robili v tejto veci konkrétne, budeme riešiť otázku dlhodobo nezamestnaných mladých. Migrácia, mobilita je na programe, na poprednom mieste. Spravili sme správu, nedávno sme ju zverejnili Eh, týka sa aj tých diskusí o dopade mm, občanov mobilných pracovníkov stredná, východnej Európy v západných krajinách, predovšetkým ich využívanie sociálnych služieb a podľa našich zistení EU občania zo strednej a východnej Európy nie sú záťažou pre eh, sociálny systém západných štátov, aj keď v niektorých konkrétnych prípadoch majú vyššie dávky, iné dávky sú zase nižšie a celkové sa dá povedať, že EU 10, občania 10 štátov majú pozitívne daňové e, respektíve účasť e, pracovníkov z desiatich nových členských štátov má pozitívne dopady na starú 15. Spravili sme tento rok spravíme analýzu situáciu trhu práce mobilných a migrujúcich pracovníkov. Budeme vychádzať z ďalšieho modulu prieskumu trhu práce a takisto budeme riešiť otázku integrácie žiadateľov o azyl a utečencov na trh práce na špecifickú požiadavku našej správnej rady. Teraz prejdem na úroveň pracoviska, teda nižšie. Tretí prieskum je európsky prieskum firiem, kde tento rok sa budeme zameriavať na špecifické aspekty tohto prieskumu. Je to ako si sekundárna analýza, ale ja by som chcel upozorniť na to, že teraz vedieme rozhovory so sesterskou agentúrou CDFOP a zistíme, či by sme spolu nemohli spraviť, to je náš cieľ, ďalšie kolo prieskumu podnikov v Európe. Myslím, že to je vynikajúci príklad spájania síl a zabezpečenia dobrých výsledkov a informácií pre tých, ktorí príjmajú politiku, ale aj príklad najlepšieho využívania zdrojov, ktoré agentúry majú. Európsky podnikový prieskum rieši aj otázku sociálneho dialogu. Plne si uvedomujete, že Európska komisia sa snaží rozbehnúť sociálny dialog a veľmi aktívne pôsobiť v tejto oblasti. Jedna správa, ktorú sme nedávno zverejnili a živala špeciálny záujem, to sa týka účasť sociálnych partnerov na semestri nielen na európskej úrovni, ale aj na národných reformných programoch a na národnej úrovni. Tá situácia je rôznorodá, participácia je rôzna. Iba jeden členský štát je taký, kde sociálni partnery tvrdia, že to malo viditeľný dopad e, na špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny a ostatní krajiny tvrdia, že to bolo obmedzené. Ale tak či onak sa dosiahol určitý pokrok a komisia spolu so sociálnymi partnermi ďalej pracuje v tejto oblasti. My podporujeme zároveň sektorový sociálny dialog na európskej úrovni rôznymi štúdiami a zlepšujeme naše databázy v rôznych oblastiach e, pracovnoprávnych vzťahov e, len kratučko, ako to bude vyzerať v najbližšom programovacom období 2017 až 2020. Budeme pokračovať v našich aktivitách z klasických, ale doplníme to špecifickými celoplošnými otázkami, napríklad dopad digitalizácie na, pracovný, na svet práce a zamestnania, alebo monitorovanie, zbližovania alebo vzdialovania sa pracovných a súkromných podmienok v Európskej únie z historického pohľadu ako aj teda aktuálna situácia a pokrok dosiahnutý za posledné roky. Uh, Mm, možno, že by som mal spomnúť nejaké čísla, 99,9% rozpočtu v Lani sme využili, e, mali sme 129 publikácií, 129 podujatí a výsledky našich zistení sa premietli do politických dokumentov 311 e, politických dokumentov EÚ Eh, mnohé z nich eh, vydané týmto parlamentom a vyše 100 eh, tisíc načítaní našich správ. Otázka správy a riadenia, kolegové takisto o tom hovorili, situácia zdrojov v agentúre. No ako viete, už sme znížili o 5 stav pracovníkov, myslím, že aj kolegovia tak spravili, už sme znížili 6 o 6 tento rok ak máme dosiahnuť tých 10%, ktoré od nás žiadajú, aby teda agentúry fungovali naplno, to by sme mali do roku 2018 stihnúť, ale nemali by sme si to jednoducho iba želať a tvrdie, nemali by sme si namýšľať, že to je neutrálne. Takéto kratenie stavov bude mať e, dopad aj na to, čo môžeme spraviť. Samozrejme, môžeme zefektívniť našu prácu, ale musíme si vyberať aj priority E, diskusie sa o tom aj na pracovných skupinách. 14. E, marca zasadne ďalšia, nové otázky, synergia, efektívnosť, politické priority. Tu parlament má slovo a hovorí do toho, či E, naše politiky majú rovnakú prioritu alebo nižšiu alebo inú prioritu, pretože prichádzajú nové priority napríklad. A takisto dojde aj k revízii zakladajúceho nariadenia pre mnohé agentúry. Agentúry majú povinnosť ukázať, že sa e, záväzujú plniť svoj mandát a e, overuje sa to indikátormi výkonnosti, ktoré sa snažíme dosiahnuť najlepším možným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem, tým sme prešli všetky štyri agentúry a teraz by sme mohli prejsť e, do diskusie, počnúť s koordinátormi politických skupín. David Kasa, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne, pán predseda, pán všetkým príjemné popoludne. Ďakujem za prezentácie. Ja by som sa chcel poďakovať aj za odvedenú prácu, pretože je kľúčová, veľmi dôležitá, veľmi užitočná pre našu každodennú prácu. Prvá otázka sa týka mladých ľudí. Všetci vieme, že mladí ľudia majú množstvo spôsobov, ako sa vedia učiť nové veci mimo školy. A bolo by zaujímavé vedieť, či existujú nejaké štúdie alebo prieskumy v súvislosti so štipendiami, učňovskými stážami, aký je tu prospech pre krajiny či podniky a ak nie, či sa plánujú nejaké takéto štúdie. A pre všetkým, či existuje niečo na stimuláciu podnikov, aby viedli mladých ľudí k tomu, aby získali pracovné skúsenosti. Druhá otázka je na pána doktora James Kalea. On hovoril o utečencoch, takže rád by som hovoril na túto tému validovanie neformálneho a informálneho vzdelávania je veľkou výzvou na všetkých úrovniach, ale predpokladám, že to bude ešte väčšou výzvou v súvislosti s utečencami, ktorí prichádzajú k našim brehom či na naše hranice. Robí sa FOP štúdie o tom, ako validovať odbornú prípravu a ako môže validácia pomôcť utečencom a migrantom zaradiť sa na trh práce a ak SEDOFO pracuje na nejakých veciach, ktoré súvisia s odbornou prípravou a integráciou utečencov, to je konkrétna otázka, e, konkrétnejšie ešte, či je nejaká analýza alebo štúdia toho, aké vzdelanie, akú odbornú prípravu by potrebovali utečenci preto, aby sa mohli efektívnejšie zaintegrovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, Jutta Steinbrück. Ešte raz ďakujem všetkým agentúram. Postupte to prosím aj vašim e, spolupracovníkom a spolupracovníčkam, pretože kolegyne a kolegovia, ktorí sa nad rámec tohto zasadnutia zaoberajú e, e, našimi agentúrami, vedia, aké dôležité sú pre nás tieto práce, práve tí, ktorí pracujú na tých spisoch. Myslím si, že to je naozaj veľmi dobrá príležitosť poďakovať sa. Viaceré kolegyne a kolegovia tu v miestnosti poznajú, nepoznajú prácu agentúr až tak dobre, ale ja tie agentúry využívam, aj moja politická skupina ich využíva veľmi intenzívne štúdie, informácie, ktoré poskytujete, všetky aktivity. Je to naozaj nenahraditeľné, takže z nášho pohľadu plníte svoju úlohu veľmi dobre. Mám jednu otázku. Opakovane sa hovorí o nových úlohách pre agentúry, celkovo pre európske agentúry vo všeobecnosti. Bude to mať dopad na e, naše agentúry pre zamestnanosť, keď pribudnú e, nové úlohy v Európe. A teraz mám neskutočný počet otázok, ale pokúsim sa byť ako tak stručná. Z prezentácií e, začnem ETF Eh, vzdelávanie a demokratizácia v kandidátskych krajinách a v tretich krajinách, to je veľmi dôležitá otázka. Myslím, že je tu ešte obrovská potreba doháňať, kde vidíte tú najnaliehavejšiu, najnaliehavejšiu potrebu, pretože predpokladám, že vaše kapacity nie sú dostatočne veľké na to, aby ste pokryli všetky problematické eh, oblasti. Prednedávnom som mala to potešenie, že som bola pri SEDEFOP v Tesalonikách a takisto sme skonštatovali, tí, ktorí sme boli tam prítomní, že CDFOP v oblasti e, vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, celoživotného vzdelávania a integrácia utečencov na trh práce, ale a pri, aj pri témach ako digitalizácia, že tu e, agentúra čili veľkým význam, výzvam. Takže e, nadvezujem na otázku kolegu Kazva. Integrácia utečencov, na trh práce. Mohli by ste členským štátom pomôcť eh, eh, eh, vylepšiť zručnosti a schopnosti a spôsobilosti, pretože myslím, že Európa by mala napredovať spoločne OŠA, ako malé a stredné podniky využívajú e, vaše kompetencie a vaše e, vaše skúsenosti e, v rámci REFIT. Hovorí sa, že malé a stredné podniky čelia veľkým byrokratickým, byrokratickým prekážkam, takže ako by ste vedeli tieto podporiť, myslím si, že toto by na to by ľudia oveľa lepšie zareagovali a v neposlednom rade k Eurofoundu, aké zmeny trendov v kvalite práce e, máte z pohľadu Eurofoundu, e, aké boli zaznamenané počas uplynulých 5 rokov. V týchto dňoch intenzívne diskutujeme o téme interná pracovná mobilita v rámci EÚ a s tým súvisiace sociálne dávky, dopady mobility v rámci EÚ z, z hľadiska sociálnych príspevkov, sociálne služby, ako to vyzerá, e, zodpovedá to aktuálnej diskusii. Ešte raz ďakujem pekne, prepačte, že som rečnila príliš dlho. Ďakujem. Antia McIntyre za ECR tu nie je, Arian Arkins tiež nevidím, Rina Roniakari, Renate Weber za ECR za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať našim hosťom. Myslím, že to bola e, veľmi zaujímavá rozprava, veľmi zaujímavé vypočuť si ich a zistiť, čo jednotlivé agentúry robia, čomu sa venujú, čomu sa venovali za uplynulé obdobie. Je to naozaj veľmi zaujímavé. A mám jednu e, pripomienku, jeden komentár a jednu otázku alebo dve otázky Bez pochyby sociálna Európa predstavuje koncept, na ktorom sme pracovali už dosť dlhý čas. Zároveň samozrejme musíme zvážiť, alebo teda myslieť aj na to, že Európa si ešte naďalej ponecháva tempo konkurencieschopnosti v globalizovanom svete. A na to potrebujeme e, špecifické zručnosti, nezaostávať za ďalšími krajinami, tak ako to bohužiaľ je v niektorých oblastiach ešte stále v súčasnosti. A zároveň samozrejme e, sme znepokojení tým, čo sa javí byť akousi novou chorobou e, súčasného sveta, čo je stres a psychosociálne rizika na pracovisku. Ale pravda je, že stres eh, je v dôsledku toho, že žijeme eh, vo svete, ktorý sa veľmi odlišuje od toho sveta, ktorý existoval pred 100 rokmi. Myslím, že je eh, veľmi stresujúce, keď ste v dopravnej zápche, keď idete do práce a zase sa vraciate domov. Je to veľmi stresujúce, keď pre tých 42%, ako nám povedal pán Kalecha, ak majú týchto 42% pocit, že nemôžu využívať E, tie zručnosti a spôsobilosti, ktoré nadobudli v práci, že e, začnú pracovať, ktoré si osvojili v škole. V podstate si uvedomiť, že ste premrhali určitú časť života, to je veľmi stresujúce, alebo tých 25%, ktoré majú pocit, že sú nadmerne kvalifikovaní v pomere k práci, ktorú vykonávajú. A moja špecifická otázka je jednu na pani Sedláček. V prieskumoch, ktoré ste zrealizovali. Či ste zobrali do úvahy aj tieto ďalšie faktory? Stres na pracovisku, to je veľmi zúžená e, definícia, ale čo tie ostatné otázky? A potom tá ďalšia otázka s tým tiež súvisí a asi by mala byť adresovaná na všetkých hostí. Či ste e, urobili prieskum, ktorý by bol prierezový cez všetky agentúry a či máte nejaké otázky, ktoré by E, umožnili lepší celkový obraz, pretože z vašej prezentácie som mala dojem, e, že sú to také prieskumy, ktoré sa venujú vždy len jednej doméne. Ale kto vlastne toto všetko, e, kto vlastne všetky tie výsledky potom zhrnie? Ďakujem, Jean Lambert. Thank you. Ďakujem a chcem poďakovať aj našim riaditeľom za prácu, ktorú nám poskytli Poprvé mám komentár na Eurofound. Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú ste odviedli, keď ste sa zameriavali na otázky mobility v rámci Európskej únie a e, nálezy tohto prieskumu, ktoré môžu byť veľmi užitočné, keď sa zameriame na balík o pracovnej mobilite, niektoré predpoklady, ktoré tu e, zazneli e, v posledných záveroch rady. Po druhé, e, viacerí e, položili otázku ohľadom Eh, utečencov, to nechám teraz stranou. Ide o potreby eh, o vzdelávaní v zamestnanosti a v odbornej príprave. ETF eh, na tom pracovala v súvislosti s Tureckom. Vie, že Eurofound odviedol prácu v tejto oblasti v minulosti. Som presvedčená, že na to sa zamerali aj iné agentúry. Čiže či si myslíte, že došlo k zlepšeniu v znižovaní počtov a v zlepšovaní spôsobilosti a príležitosti e, v tejto súvislosti, predovšetkým, keď nadviažem na to, čo práve povedal kolega, že tu ide o to e, vyprázdňovanie trhu práce a ľudia nadobudajú spôsobilosti, ale potom zistujú, že v podstate ich nemôžu alebo nemajú ako využiť. Takže čo môžeme urobiť? Či už je to z hľadiska posúdenia trhu práce, či je možné predvídať, ako sa bude vyvíjať trh práce, či sa vlastne usilujeme a premostujeme tieto priepasti, pretože e, stretávame sa s mnohými ľuďmi e, pri našich e, cestách a ide o tieto školiace opatrenia, ale zistuje sa, že tie opatrenia nie sú až tak efektívne máte dostatok spätnej väzby od e, zamestnancov, či naozaj pomáhajú rozvíjať tú odvoju prípravu, aby ľudia potom e, boli schopní pracovať v ich konkrétnych spoločnostiach a podnikoch. Ďakujem. Teraz Dominik Matán. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, eh, riaditeľom rôznych agentúr, ktoré predstavili svoju prácu a nemám žiadnu konkrétnu otázku. Ďakujem. Teraz pán Alessander. Pani Alessander. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za mm, zaujímavé prezentácie. Ja by som chcela uh, hovoriť o dvoch veciach. Odborná príprava, hovorili ste o nej, a nutnosť rozvinúť, um, dať túto odbornú prípravu, ale predovšetkým zabezpečiť mobilitu učňov. Už um, nástroje na to máme, konkrétne Erasmus+, ktorý má za cieľ práve uprednostniť mladých učňov. Myslím si, že CDFOB eh, riaditeľ hovoril o Erasmus+, ale vieme, že pre týchto mladých učňov eh, sú určité brzdy, ktoré nemajú iní, napríklad eh, študenti. Hovorili sme o probléme s mobilitou, ubytovaním, to všetko súvisí aj s tým, že učni sú mladší ako študenti. Takisto je tu problém postavenia učňov, takže neviem, či v vašich štúdiách ste e, identifikovali ďalšie zábrany, ďalšie prekažky a či ste eventuálne hovorili o možných cestách, ako ich prekonať a či by ste nám o tom mohli niečo povedať. Druhá vec, e, na ktorú by som sa chcela opýtať, to je otázka kompetencií. Áno, pochopila som správne, že E, niektoré organizácie, CDFOP, Eurofom, robia štúdie, e, hľadajú perspektívy. Ja sa čo, veľmi často stretávam s mladými v teréne a keď im hovorím, že v Európskom parlamente riešim otázky zamestnanosti, tak sa ma opýtali, dobre, ale v ktorej oblasti dnes? Na čo sa máme zamerať? Na akú oblasť? Takže vy, keď robíte tieto štúdie, máte nejaké odpovede pre mňa? ktoré kompetencie e, ste dnes identifikovali ako potrebné a do budúcna. Ďakujem. Dankeschön. Jetzt ist Elis Elizabeth Šatie je tu, takže máte slovo. Ďakujem pekne. Prepačte, som na chvíľku odišla. E, mala som tu skupinu šéfov podnikov, ktorí s veľkým zájmom nás počúvali. Uh, musela som ich vypravadiť. Ďakujem vám všetkým. Ja by som chcela nadviazať na to, čo povedala Sander. Jeden z veľkých problémov, ktoré musíme dnes riešiť v oblasti vzdelávania odbornej prípravy, je problém takých kompetencií, takých schopností, ktoré sa dajú transferovať ďalej predrečnička hovorila skôr, že na čo sa majú zamerať ľudia, aby našli zamestnanie, v, akém, v akom sektore. Ja si skôr myslím, že by ste nám mohli povedať viac informácií o tom, aká, aké sú tie základné kompetencie spôsobilosti, ktoré sú nutné preto, aby mladí ľudia si našli zamestnanie. Teraz nehovorím o konkrétnych sektoroch, a potom, aké sú také tie stavebné tehličky špecifických e, spôsobilostí, ktoré je potrebné rozvinúť preto, aby mladí ľudia boli mobilní v zamestnaní. To znamená, čo potrebujú, aké prenositeľné spôsobilosti potrebujú, aby sa dostali do zamestnania a čo potrebujú, aby boli mobilní v zamestnaní. Je, sú to zásadné problémy, ktoré máme, ktoré musíme prekonať prejsť zo základného vzdelávania na vzdelávanie spôsobilosti. A druhá vec, je jasné, že tu sú tie spôsobilosti, ten základ a potom tie stavebné tehličky, to musí spôsob, zásadným spôsobom zmeniť vzdelávanie, e, pretože ide o to, že musíme ľudí inak vychovávať, pretože nikto z nás nevie, čo s tým, ako nám môžete vypomôcť pretože vieme, že všetky naše systémy vzdelávania v Európe e, sú úspešné k takej masovej výchove, ale nie k individuálnej výchove. A práve tu chýba tá individualizácia, ktorú potrebujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem Danuta Jazuvlecka. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja również chciałabym się przyłączyć do podziękowań moich kolegów za Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegyňam a kolegom za ich prednášky, za ich prezentácie, ktoré aj nám prácu vo výbore uľahčujú. Ale chcem položiť otázku pani Krista Sedláček. Vy ste hovorili o tom, aké dôležité je, aby existovala, aby bolo potrebné dobré zdravie na pracovisku, aby ľudia mohli dostarnúť a aby ostali zdraví. Samozrejme, že podnikatelia, teda zamestnávateľia, vieme to veľmi dobre, že e, na to sú príslušné programy. Nejde len o to, aby sa to akceptovalo, ale ide o to, aby sa aktívne niečo s tým robilo, pretože je to obrovský potenciál, teda tento potenciál, ktorý poskytujú starší zamestnanci, že majú veľa expertízy, ale ako na to reagujú zamestnanci, Pán Sakalej, vy ste hovorili o vzdelávacích programoch, o celoživotnom vzdelávaní. Ja som obrovským fanúšikom tohto. Ja e, e, skôr by som hovorila o celoživotnom budovaní kariéry. Keď, sa niekto, keď, keď počujete, že sa musíte celý život niečo učiť, tak možno to nie je presne to, čo sa tým myslí. Ale Samozrejme, musíme sa ďalej vyvíjať profesne a stále sa niečo nové učiť, to je jasné. Ale e, e, venujete sa aj a obraciate sa aj na podnikateľov, aby e, ten podnik fungoval, tak je potrebné poznať podmienky trhu práce a je potrebné e, mať dobrú komunikáciu so zamestnancami, medzi zamestnávateľom a zamestnávateľmi a zamestnancami. Som si istá, že ak ciele a úlohy e, podniku pochopia všetci zamestnanci, tak e, to bude dobre fungovať. Ale myslím si, že aj tu je potrebné tým podnikateľom pomôcť. Pani Madlen Servan, to, čo ste povedali vy, to je pre mňa srdcová záležitosť, lebo ste hovorili o boji proti chudobe a o ďalších aspektoch. To sa nám podarí iba vtedy, ak e, sa do toho naozaj pustíme s podnikateľským duchom, to potrebujú aj mladí ľudia. A preto moja otázka, angažujete sa aj e, e, na takýchto vzdelávacích programoch, aj aby sa naučili mladí ľudia, ako byť podnikateľmi, ako si osvojiť podnikateľského ducha, aby mladí ľudia, keď teda e, založia podnik, aby aj naozaj vedeli, ako to robiť. Tam potom pán Valdes do akej miery skúmate pri, eh, potreby podnikov, aké nástroje uplatňujete na to, aby ste pomohli podnikom, eh, keď ide o vytváranie nových pracovných miest. Povedali ste, že v podnikoch eh, sa vytvára stále menej a menej pracovných miest, ale na to musia existovať nejaké dôvody, príčiny. Možno by bolo dobré aj o tomto diskutovať, aby sme našli riešenia. Ďakujem. Ah, Michaela Siodrova. Ďakujem pekne, pani Siodrova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rovnako ja by som chcela poďakovať eh, všetkým zástupcom agentúr za ich prezentácie, za ich prácu. Asi najviac skúseností mám s tými podkladmi, ktoré nám dáva CDFOP. Myslím si, že práve takéto štúdie ako podklady pre naše správy, pre naše rozhodovanie v oblasti vzdelávania, v oblasti pracovného trhu, toto naozaj potrebujeme, takže naozaj ďakujem. Chcela som sa spýtať, že v tom pláne, ktorý som teraz tak spežne pozrel na rok 2016, kde máte navrhnuté niektoré publikácie a zároveň podujatia, priznám sa, že v tomto mi naozaj chýba jedna vec a síce využitie vašich dlhodobých, fun- e, dlhodobých skúseností. 40 rokov fungujete a mohli by ste mať nejaké longitudinálne štúdie. E, moja prvá otázka znie, ktorá z týchto vasi, vašich štúdií, ktorú eh, ste, pán riaditeľ, spomínali, ktorá je asi tá, ktorá má najdlhšie trvanie, respektíve e, uvažujete prípadne o nejaké longitudálnej štúdii? No a potom som sa chcela ešte spýtať pani riaditeľky Serben. Viem, že minulý rok sme tu hovorili o možnosti nadviazať e, kontakty na Ukrajine a zároveň sledovať konkrétne projekty, ktoré by boli zamerané na oblasť vzdelávania učňov na Ukrajine. Nie som si istá, ale myslím si, že minulý rok ste o tom hovorili. Chcem sa teraz pýtať, či sa niečo podarilo zrealizovať. Ďakujem pekne. Pán López, nech sa páči dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Veľmi stručne, v prvom rade chcem poďakovať samozrejme za tú prácu, ktorú robia agentúry, pretože to je naozaj mimoriadne užitočné. Je to užitočné pre všetky um, zložky, aj parlament, ktorý tu pracuje. No, samozrejme, ehm, z rôznych uhlov sa pozeráte na trh práce, ale stále viac sa to týka aj našej diskusie a to je práve distribúcia zisku delenie zisku. To nás naozaj veľmi trápi a vieme, že dnes čelíme obrovskej nerovnosti v rámci distribúcie zisku a príjmu. Um, takisto výrazným spôsobom vlastne klesá výnosnosť práce. Vidíme, že klesajú platy, mzdy, reálne mzdy. A vidíme, ako vlastne disproporčne je delený kapitál spoločnosti No a samozrejme veľmi dobre vieme, e, naučili sme sa aj počas celej hospodárskej krízy, že tá spoločenská nerovnosť v zmysle distribúcie príjmov sa ešte viac zvyšuje a zároveň to vlastne tvorí veľmi zásadný hospodársky, ale aj sociálny problém a je dôležité, aby sme si uvedomili, že to môže ohroziť celú demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Edith Bauer, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, naozaj veľmi rada sa zapojím do diskusie e, vo veľmi familiárnom prostredí, do diskusie o agentúrach. Keď vás tak počúvam, tak si spomínam na svoje pocity, ktoré som mala, keď som sa venovala týmto agentúram v čase, keď sme si hovorili, že náš výbor má naozaj veľké šťastie, lebo spolupracuje s veľmi dobrými a účinnými agentúrami v porovnaní s inými výbormi Európskeho parlamentu. Mala som teda naozaj, bola mi veľká česť eh, môcť eh, zájsť tak do hĺbky eh, a spoznať fungovanie troch z týchto agentúr. A teraz ako delegovaná zástupkynia Európskeho parlamentu v nadácii ETF, chcela by som vyjadriť svoje veľké poďakovanie, svoje ocenenie všetkým týmto agentúram. Samozrejme, najviac to platí asi pre ETF. ETF je trochu odlišná od ostatných agentúr. To prepojenie s prácou tohoto výboru nie je také jednoznačné, nie je také priamočiare, ani také úzke možno, než tomu môže byť v prípade, povedzme, Dublinskej nadácie alebo CDFOPu. No a rada by som zaželala nám všetkým oveľa koherentnejšie politiky, oveľa lepšie koordinované politiky, pretože ETF, ako ste aj sami mohli vidieť, by mohla byť naozaj veľmi silným nástrojom pre rozvojovú politiku. A keďže to spadá vlastne len pod rozsah pôsobnosti výboru pre zamestnanosť, tak ako keby sme trochu strácali eh, tento rozmer tejto politiky. ale čo strácame, a hovorila to aj pani kolegyňa Jazoviecka, strácame výchovu alebo vzdelávanie k podnikaniu a to platí najmä pre nové krajiny. E, mám taký pocit, že skúsenosti nadobudnuté v rámci ETF môžu byť e, lepšie e, pretavené do politiky vzdelávania, a to aj v rámci Európskej únie alebo vo vnútri Európskej únie v členských štátoch oveľa lepšie, než je tomu dnes realitou. Takže ak by som si niečo mohla želať, tak by to bolo naozaj to, aby sme tu videli lepšiu koordináciu s rozvojovou politikou, pretože ako už bolo povedané, e, naozaj by to mohol byť veľmi silný nástroj, najmä v prípade boja proti migrácii, rozvojovej politiky a mám pocit, že nedostatočne dobre pretavujeme tieto skúsenosti, ktoré máme do tvorby konkrétnych politík na úrovni členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, no a na záver ja. Budem stručný, ale e, je to v súlade s tým, čo povedala pani Edith Bauer v súvislosti s ostatnými výbormi. Keď počúvame, že agentúry Eh, musia redukovať svoj rozpočet, znižovať svoj rozpočet, tak sa nastoluje otázka, či to pokladáme za dobré. Ja to nepokladám za dobré, ale to je eh, objektívne a čo momentálne máme, proti tomu môžeme niečo robiť z politického hľadiska, ale na základe užšej spolupráce agentúr eh, v otázke synergii dá sa tam niečo podchytiť, aby sa výkonnosť vzhľadom na výzvy zlepšila, ale to sa týka všetky agentúr táto otázka. Jedna z najväčších víziev pre EÚ je pre mňa téma digitalizácia, priemysel 4.0, alebo ako to niektorí e, nazývajú štvrtá priemyselná revolúcia. Prednedávnom som e, sa opýtal jedného komisára, e, som mu položil túto otázku a tá odpoveď bola technický pokrok prináša vždy viac práce. Táto odpoveď bola potešujúca. Existuje množstvo štúdií, ktorí tlieskajú v digitalizácii, ale niektorí e, to vnímajú ako blížiacu sa katastrofu. Pán Juan Mendez Valdez otázka na vás, čo môže k tomu prispieť, ako môže k tomu prispieť Eurofound, aby sa argumenty k tejto otázke trošku e, skonkretizovali e, v rámci práce tohto výboru. Druhá otázka v súvislosti s priemyslom 4.0 hovorí sa o pr- pracovných časoch a zrušenie hraníc pracovného času, e, práca 24 hodín denne alebo celú noc. E, čo hovorí Ojša na to, pani Sendláček, čo sa týka e, zdravotných aspektov a psychologických aspektov. Potom otázka na pánu, pána Kalechu. My sme boli spolu minulý týždeň a pracovali sme na projekte Grécko-Turingen. Jedna skúsenosť, ktorú priniesli Gréci, ale ktorá existuje aj v iných krajinách, je, že odborné školy časti sa sú na kilometre vzdialené od tých požiadaviek, ktoré kladú priemysel a tzv. trh práce. Čo by eh, mohol urobiť CDFOP, ako by mohol prakticky prispieť eh, k vzdelávaniu eh, v týchto odborných školách. A potom otázka na pani Madlen Serban. Projekty v ďalších krajinách mimo Európskej únie tie pokladám za veľmi dôležité, ale nepočul som nič o otázke, ako my zo strany agentúry môžeme zahrnúť sociálnych partnerov v dotyčných krajinách, pokiaľ tam existujú? Toto je moja otázka. Ak e, by mi tlmočníci ešte poskytli ďalších 5 minút, tak máte každý 5 minút na odpoveď. To je dosť. Nech sa páči Krista Sedláček. Ja začnem prvou otázkou. od pani Steinrück, takže odpoviem po nemecky. Malé a mikropodniky, ako to vyzerá s podporou malých a drobných týchto mikropodnikov, čo môže agentúra urobiť. My máme dve hlavné aktivity, to jedno už som spomenula, online interactive risk assessment, e, teda online posúdenie rizika, jeden nástroj, ktorý podporuje malé a mikropodniky, E, aby urobili také posúdenie pracovného miesta, to je základ na to, aby sa stanovili opatrenia. My a to už e, dokázala aj štúdia, že vidíme, že počas uplynulých rokov tento nástroj bol využívaný e, vo viacerých odvetviach práve zo strany malých a mikropodnikov, že práve komunita sa stále zväčšuje a to je jeden príklad toho, ako my agentúry môžeme priamo na úrovni podnikov e, pôsobiť v stratégii ochrany práce v rámci Európy, Európskej únie, ale aj v národných stratégiách sme spomenutí. Myslím, že je vhodný spôsob e, poskytovať viac informácií. Takže uvidíme, čo sa v Európe vlastne ponúka a čo je úspešné. Potom ďalšia otázka. Stres v práci. Potom aspekt stresu vyplývajúceho z vonkajšieho sveta. Nuž, áno, vidíme, že v našej kampani e, vo všetkých štátoch a na úrovni podnikov e, vnímame, že je tu akási zmes psychosociálnych rizik e, na úrovni spoločnosti, ale aj stres pôsobiaci z vonkajšieho sveta. My sa zameriavame na zodpovednosti spoločnosti a zamestnávateľov, aby boli nápomocní zamestnancom a pracovníkom, aby e, zvládali stres a musia podniknúť opatrenia na pomoc e, pracovníkom, aby zvládali stres alebo aby sa obmedzil stres na pracovník, na pracovisku, ale napríklad podpora e, prá- zdravia v práci, toto je takisto e, zamerané na individuálne potreby, čiže je to externá pomoc pre ľudí, ktorí majú pomoc, e, ktorí majú problémy v súkromnom živote s deťmi a tak ďalej. Samozrejme, zameriavame sa na úroveň podnikov a tu vidíme, že úroveň stresu sa zvyšuje a zvyšuje takú máme minimálne spätnú väzbu, ale e, zamestnávateľ tým, že bude využívať rôzne nástroje, môže svojim zamestnancom pomôcť nájsť spôsoby, ako zvládať stres aj mimo pracoviska, aj e, tým, že bude lepšie zorganizovaná práca. Potom sa spomenulo, že e, pracujeme na štúdiách, máme rôzne aktivity, ktoré sa zaoberajú viac menej rovnakými otázkami. Ide o e, záležitosti trhu práce. Čo my v OIŠA robíme, úzko spolupracujeme e, s Eurofoundom, ale aj s CDFOPom. Napríklad e, v rámci novej kampane starnúcej pracovnej sily, pretože naša práca sa doplňuje. To znamená, že budeme využívať prácu, ktorá bola odvedená v Eurofounde, v CDFOPe a zverejnená aby sme zapracovali všetky aktivity agentúr týkajúce sa e, trhu práce, spoločnosti a, a tak ďalej. Potom zdravé starnutie je to dôležité. Myslím, niektoré krajiny e, to neuznali alebo ne, nepostrehli včas. Ak chceme, aby ľudia zostávali dlhodobo zdraví, a ak chceme, aby vlastne si udržiavali zdravie až do odchodu do dôchodku, je dôležité, aby sme vynaložili oveľa väčšie úsilie do toho, aby sme zlepšovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ako som už spomenula, máme dvojročný projekt, ktorý je zameraný na starostlivosť o starších zamestnancov. Tento projekt jednoznačne ukázal, že je tu potreba hneď na niekoľkých úrovniach um, zlepšiť a prijať opatrenia. Máme tu politickú úroveň, kde musíme zavádzať a presadzovať stratégie a zároveň zabezpečovať financovanie vo výskume, tak aby sme dokázali zlepšovať situáciu a zároveň aby sme budovali a vyvíjali stratégie, ktoré budú podporovať um, konkrétne uh, stratégie na úrovni firiem. A potom je to samozrejme otázka firiem, ktoré musia zavádzať opatrenia, ale zároveň musia oveľa väčší dôraz klásť aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a my budeme tieto zistenia predkladať už čoskoro, pretože to je veľmi zaujímavá téma. My sme analyzovali 4, 4 klastre krajín v Európe. No a v rámci týchto klastrov sa oni odlišným spôsobom vysporiadávajú so starnúcou populáciou. Niektoré začali tvoriť stratégie a potom thank you very much, Chair. Thank you for your comments. It's very encouraging to see the front office telling the back office. Uh, kedy vidíte, že vlastne recepcia hovorí zázemiu a to sú častokrát vlastne tie agentúry a, a častokrát tá komunikácia o tom, čo je podstatné, neprebieha je to pre nás veľmi dôležité, aby sme si sa uistili, že projekty e, na roky 2016 a 2017 sa posúvajú správnym smerom. Tá poznámka, ktorú povedal pán predseda pred niekoľkými minútami ohľadom otázok, otázky škrtov, je veľmi dôležitá. Je dôležité pripomenúť si, že všetky agentúry, kedy zrátame spoločne, tu ma môžete opraviť, Všetky agentúry spoločne minajú menej ako 2% celého európskeho rozpočtu. Takže keď žiadame viac, tak je tu naozaj dobré odôvodnenie. Vidíte obrovskú túto spektrum, túto široký VR jednotlivých aktivít, ktorým sa venujeme, je tu potreba zdrojov a aby som sa vysporiadal s vašimi konkrétnymi otázkami, čo so štipendiami, čo s učňovskými pobytmi. Začali sme to prehodnocovať, je to veľmi úspešné, je to pre nás veľmi povzbudivé, že vidíme, ako spolu sociálni partnery hovoria o témach, ktoré sú tak zásadné, tak dôležité, ako je napríklad to, kde sa má vzdelávanie a práca spájať. Máme tu príklady z Talianska, z Malty, zo Slovinska, z Grécka, um, najmä pán predseda dobre hovoril, e, že vlastne e, to prepojenie medzi odborným vzdelávaním a školstvom a trhom je, ob, je veľmi nedostatočné a musíme budovať mosty. Čo, keď hovoríme o utečencoch, minulý rok sme vytvorili pracovnú skupinu v rámci CDFOPu, ktorá mala vytvoriť akýsi cestovný plán toho, kam má CDFOP smerovať v rámci roka 2017 v rámci svojho plánu aktivít. A síce ako zabezpečiť to, že budeme pomáhať členským štátom v prípade utečencov. Je to naozaj veľmi dôležité pripomenúť si, že minulý rok v decembri komisia aj my sme zverejnili európske usmernenia ohľadom validovania, uznávania formálneho a neformálneho vzdelávania. Myslím si, že je to práve profilovanie týchto utečencov, čo by malo byť oveľa dôležitejšie než akákoľvek iná politika voči utečencom. Kto sú títo utečenci? Aké majú zručnosti a schopnosti? Ako môžu byť integrovaní na trhu práce? Aké zručnosti majú? Aké potrebujú? Samozrejme, e, na vrchole tých priorit sú jazykové schopnosti, behaviorálne zručnosti, ktoré potrebujú. E, sú to témy, ktoré súvisia aj napríklad s ovládaním informačných technológií a je tu celé spektrum ďalších tém, ktoré stále nie sú celkom jednoznačne vymedzené ohľadom toho, čo utečenci potrebujú a čo spraviť preto, aby boli integrovaní do trhu práce. To je tá naša priorita. Veľmi dobre vieme, že tu sú e, takéto profilovacie nástroje v Nemecku a Švédsku a budeme organizovať stretnutie s týmito dvoma krajinami, aby sme lepšie spoznali, e, aké možnosti máme. Ak sú nejaké nástroje, ktoré už existujú v rámci EÚ, ako napríklad Europass alebo ako napríklad um, ehm, Európs tá panoráma zručnosti Európskej únie, to sme spustili minulý rok a potom validačné usmernenia. To sú dobré nástroje, ktoré by rozhodne nemali byť len založené do knižnice, e, nemali by len tak zostať niekde ležať, ale mali by sme ich nasadiť priamo v praxi. Či existuje synergia medzi agentúrami a nami? Pre vašu informáciu máme poznatky, e, máme tu semináre zamerané na zdieľanie e, zručnosti a schopností. Krista hovorila o týchto témach je to téma, ktorú organizujeme spoločne, máme to dvakrát ročne a naozaj sa snažíme zdieľať naše pracovné programy a, a zdieľ, koordinujeme naše pracovné programy na roky 2017 a ďalej, aby sme dokázali naozaj budovať synergie. No, ďalej otázka potreby. To je veľmi dôležitá téma, ktorá je veľmi citlivá, pretože e, máme tu 60 e, nezrovnalosti vo veku 18 až 24. A to je naozaj veľká výzva, aby sme spájali potreby pracovného trhu a možnosti vzdelávania. Musíme tieto dve strany približovať, tieto dve e, osy stále viac vlastne vyrovnávať a to je to, čo sme začali minulý rok e, nazývame to Learning Cultures and Organizations, čiže snažíme sa spoznať, ktoré organizácie investujú do vzdelávania, do rastu a ako to dokážeme preniesť a vlastne presunúť do firiem. Ehm, v oblasti ehm, učňovských stáží budeme robiť tzv ehm, bodovaciu tabulku mobility, nebudeme tým vlastne krajiny nejakým spôsobom známkovať, nebude to nejaká súťaž medzi členskými štátmi, ale je to vlastne len snaha pomôcť členským štátom, aby boli viac kvalitatívni v rámci odborného vzdelávania a prípravy, aby sa študenti aj učitelia stali mobilnými tak v rámci krajiny, ako aj za jej hranicami. No a samozrejme to poradenstvo, ktoré dávame mladým ľuďom, keď hovoríme o zručnostiach, to je otázka, ktorá bola tiež spomenutá. My tu zdôrazňujeme otázku jazykov, zdôrazňujeme tú tému e, matematiky, te, technických zručností a prírodných vied. To všetko je dôležitejšie eh, ako čokoľvek iné je to dôležité, lebo vlastne to musí byť doplnené ešte tými prenositeľnými zručnosťami. My netrenujeme priamo ľudí, ale môžem vám povedať, že vidíme stále viac a viac podnikateľov, ktorí prichádzajú do CDFAPu. Je to oveľa viac ako v minulosti. Otvárame svoje dvere aj súkromníkom, súkromnému sektoru. Chceme, aby boli zapojení, pretože veľmi dobre vieme, že súkromný sektor generuje pracovné príležitosti a mali by byť súčasťou našich politik, mali by byť zameraní e, na tvorbu nových pracovných možností prieskum štúdií, ktoré prenášame z jedného roka na druhý, môžem spomenúť minimálne dve. Kodanský proces, ktorý bol spustený v roku 2002, naďalej je tým našim eh, opätovne sa obnovujúcim projektom. Vlastne chceme eh, sa týmto postupne preniesť až eh, k záverom z Rigi. No a dôležité sú aj európske nástroje, ktoré sú kľúčové sú kľúčovým aspektom našej práce, pretože to je práve to, čo zabezpečí, že bude fungovať účinná mobilita medzi členskými štátmi. Myslím si, že som odpovedal viac menej na všetky otázky, ktoré zazneli. Ďakujem pekne. Vielen Dank, James Kalecha. Ich darf nun die Übersetzer bitten, uns einfach nur ein paar Minuten. Teraz požiadam tlmočníkom, aby nám poskytli ešte trochu času. Máme ešte dve odpovede a potom e, ešte môj vstup a potom koniec pani Servan. No, ďakujem pekne. E, ďakujem za všetky otázky, ktoré tak trošku usmerňujú naše rozmýšľanie o tom, čo robiť ďalej. E, hovorila som o demokratizácii a v tomto smere e, chcem hneď poďakovať kolegom a môjmu personálu, pretože bez mojich kolegov by som nemohla nič spraviť a je to poprvýkrát, keď tu mám zo sebou aj e, zástupcu výboru zamestnancov v rámci ETF. Nie je to úplne bežné aby sme takto úzko a dobre spolupracovali. Áno, e, demokracia je považovaná za čosi samozrejme v Európe, ale takto nie je rozhodne v susedných krajinách. Keď teda hovoríme o otázke správy veci verejných v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, musí zabezpečiť inkluzívny a participatívny prístup. A tu sa dostávam hneď aj k téme sociálnych partnerov, participácii súkromného sektora, lokálnych e, inštitúcií. Bez nich nič nefunguje a oni Ehm, sem neprichádzajú len preto, aby sa spolu s nami odfotili. Ehm, oni e, prichádzajú ako partnery, ktorí majú úprimný záujem veci zmeniť a zlepšiť. A zároveň a vnímame, že tu je stále ďalší vývoj alebo taká evolúcia v zmysle hlbšej demokratizácie, takže zapájame viac zamestnávateľov, ale potrebujeme väčšiu podporu od členských štátov, najmä keď hovoríme o spolupráci s odbormi a s ich nadpojením na odborné vzdelávanie a prípravu. To je ešte stále málo rozvinuté v našich krajinách, vrátanie kandidátskych krajín. Rada by som tiež povedala, že e, v súvislosti s e, podnikateľským vzdelávaním to vnímame ako kľúčovú kompetenciu práve takéto vzdelávania, a je to súčasť učebných osnov vo všeobecnosti, podporujeme to vo všetkých krajinách a musím povedať, že napríklad <clears throat> e, v južnom stredomorí je to práve Libanon. Oni sú takí ako rodení podnikatelia, majú to tak povedať z DNA. Oni sú takí majstri podnikania a podobne projekty vlastne spúšťame aj e, v Jordánsku a Tunisku a v Maroku, ale ne, nevenujeme sa len kľúčovým kompetenciám e, v učebných osnovách, ale trénujeme aj učiteľov, lebo nestačí, keď to dáte do učebných hostov. E, musíte mať aj učiteľov, ktorí to dokážu reálne preniesť do praxe dokážu reálne vlastne podporovať takúto podnikateľskú mentalitu, schopnosť príjmať rizika a snažíme sa osloviť najmä ženy podnikateľky, Ehm, napríklad my v Európe považujeme účasť žien za čosi prirodzené, ale je to len 50 rokov. Vo väčšine sveta a aj v našich krajinách, keď reálne hovoríme o účasti žien na systéme vzdelávania a podnikateľskej činnosti a ešte máme pred sebou veľa práce v tomto smere. Keď hovoríme o potrebách, myslím si, že v prípade ETF, a tu chcem naozaj pekne poďakovať, pán Lambert, e, Pane Lambert, za túto otázku je to jedna z veľmi dôležitých tém E, pretože keď myslíte na tých 2,8 milióna mladých ľudí v Syrii, ktorí e, nie sú v systéme vzdelávania a odbornej prípravy a nie sú ani zamestnaní a majú veľmi obmedzenú perspektívu integrácie. A keď zoberiete do úvahy, a Syria je len jedna z tých krajín, keď sa takisto pozriete na tie počty, e, ktorým čelíme, a ETF vlastne bola prvá agentúra, ktorá robila za hranicami Európy. Keď sa pozriete na týchto ľudí, a okamžite vidíte aj riziko terorizmu, ktoré vyplýva z týchto nezamestnaných a nevzdelávajúcich sa mladých ľudí. Vieme, že to je riziko a máme povinnosť konať a stále aktivnejšie a aktivnejšie pracovať na tom, aby dostali šancu. A myslím si, že tá práca, ktorú sa my snažíme urobiť v niektorých týchto krajinách spoločne, spolu s ostatnými agentúrami OSN, a teraz nebudem otvárať diskusiu e, o týchto témach, najmä keď vidíme, akú dobrú skúsenosť máme v prípade palestinských utečencov, myslím si, že toto celé je naozaj veľmi dôležité veľmi dobre vieme, že aj utečenci sú aj v našich partnerských krajinách ETF. Nechcem teraz odkazovať na Libanon, Jordánsko a Turecko. Máme tu veľa práce, e, ktoré sa musíme venovať v týchto krajinách. Je naozaj dôležité, aby sme e, sa vysporiadali s témou sírskych utečencov. A ďakujem aj za otázku e, o Ukrajine. Naozaj som prekvapený, že to pamätáte rok dozadu e, robíme takú e, dopadovú štúdiu optimalizácie siete základných škôl a sme veľmi prekvapení, že v Ukrajine to už platí pre všetky, a to počerkujem všetky regióny, ktoré pracujú na tom, aby zabezpečili, že sa bude, budú lepšie zosúľadzovať potreby trhu práce a učebné osnovy nebudem hovoriť o škrtoch a tak ďalej, lebo určite nám pomôžete v tom, aby sme mali viac peňazí. Ďakujem pekne. Pán Menendez Valdez, nech sa páči. Ďakujem pekne, rád by som začal vašim posledným vyjadrením k téme toho digitálneho prechodu, digitálne tranzície a revolúcie. A síce, že sa vlastne blížime ku koncu éry práce, fyzickej práce, ako to bolo predpovedané. A možno sa zdá, že naše vzdelávanie bolo zle nasmerované, ale e, je dôležité odpovedať na tieto potreby a táto otázka je legitimná najmä dnes. Máme tu najmä otázku štrukturálnych zmien a rozhodne e, je to aj súčasť e, vysvetlenia tohoto vyprázdňovania pracovných príležitostí v tej strednej časti pracovného trhu, nie v tých extrémoch naľavo alebo napravo, ale je tu možnosť vlastne nahradiť niektoré rutinné mechanické činnosti. A vďaka novým technológiám e, dochádza k nahradeniu nielen tých rutinných činností, ale vidíme, že dochádza k nahradeniu všetkého, čo, čo je prediktívne a čo zodpoveda nejakému vzorcu správania. E, iným e, slovom je tu vlastne naozaj presah toho známeho, presah toho nového a nie je to len otázka toho, ako sa mení tá práca, ktorú máme k dispozícii, ale ako sa mení charakter práce, ktorá je k dispozícii. Na pracovisku otázka toho, ako pracujeme, otázka, aké, ako to mení naše vzťahy so zamestnávateľom, ako to mení naše možnosti, naše pôsobenie na pracovisku, ako to mení a transformuje celé hospodárstvo. E, keď to prepojeme ešte s tou inou otázkou, a síce čo je potrebné, čo môžeme predvídať do budúcnosti, e, tak naozaj väčšia zamestnateľnosť je tá odpoveď a to je práve schopnosť učiť sa, prispôsobovať sa neustále, a vlastne otázka prenositeľných zručností sú veľmi dôležité. E, veľmi dôležitá, pretože práve tieto zručnosti sú kľúčové, lebo oni nesúvisia s jednou konkrétnou zručnosťou, s jednou konkrétnou schopnosťou, ale vlastne sú to zručnosti, ktoré sú nasaditeľné na rôznych prostredí. Otázky, otázka pani Steinbrück ohľadom kvality pracovných miest. Áno, my sme monitorovali eh, kvalitu pracovných miest a evolúciu eh, pracovného trhu počas 25 rokov. Keď sa pozrieme na tú zmenu, tak možno budeme vidieť trochu iný obrázok, trochu inú schému. Tie výsledky, ktoré vidíme, sú pomerne stabilné. Veci sa až tak dramaticky nezmenili v tomto prípade. Áno, časť veci sa zlepšuje, časť sa nezlepšuje, ale stávajú sa trošku takými eh, znepokojujúcejšími a z časti to súvisí s tou skladbou um, týchto pracovných segmentov trhu. No a samozrejme, ehm, otázka pracovných síl v Európe. Na jednej strane sú pozitívne motivovaní, podporovaní kolegami, e, zlepšujú a menia svoju organizáciu. Na druhej strane vidíme, ako sa postupne, povedzme, mení tá štruktúra riadiacich e, hierarchických štruktúr vo firmách, je tam stále viac žien, ale na druhej strane je tu vysoká expozícia voči niektorým rizikám, môže to mať mm, zásadné dopady a môže to mať aj dramatické dopady napríklad na e, tie trvalé faktory na trhu práce. Zvyšuje sa intenzita práce, ktorá nie je vždy sprevádzaná aj zvýšením autonómie Eh, ďalej tu je eh, autonómna segregácia rodov na trhu práce. Eh, vidíme, že ženy pracujú dlhšie, keď zarátate nielen platený čas na pracovisku, ale aj neplatený čas mimo pracoviska, ktorý je napriek tomu venovaný práci. Takže to sú čísla, ktoré sú pomerne jednoznačné. Ďalej, čo sa týka toho, čo spomínala aj spomínali kolegovia, aj Judith, my ďalej potrebujeme pracovať na základných potrebách tejto pracovnej skupiny, aby sme zároveň vlastne rozlišili tie premenné v rámci tejto skupiny. A vidíme, že niektoré časti tejto skupiny sú oveľa citlivejšie než iné. A my sa budeme teraz veľmi podrobne zameriavať e, dlhodobo nezamestnaným mladým ľuďom, a zároveň je dôležité vlastne e, podrobne skúmať aj tých znechutených trhu práce. To je veľmi zložité týmto sa venovať a celý rad hodnotení hovorí, že politické odpovede pre túto skupinu nie sú dostatočne efektívne. Ehm, znamená to napríklad aj analýza niektorých výkonnostných auditov e, členských štátov, napríklad toho, ako je uplatňovaná záruka pre mladých v členských štátoch. Ehm, ja môžem len povedať to, čo hovorili aj moji kolegovia, že náš personál je v tomto veľmi, veľmi nasadený a je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočnú kapacitu ehm, nezrovnalosti medzi e, potrebami trhu práce a ponukou a nezrovnalosti v mobilite pracovnej sily. To je naozaj téma, kde aj krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti naražajú práve na nedostatočnú mobilitu e, práce. A chceme propagovať mobilitu alebo chceme mobilite práce brániť. O tom je tá súčasná diskusia. Časť výskumu naznačuje, že nemáme veľa podporných opatrení ani dokonca pre vnútornú mobilitu v rámci jedného členského štátu je to strata alebo je to prínos mať takúto zvýšenú mobilitu v rámci členského štátu? Riskujeme tým alebo naopak nie, viac získame? Ehm, v prípade zamestnávateľov máme tu výskumy, ktoré nasvedčujú tomu, že znalostný manažment je veľmi dôležitý. Je dôležité, aby sme poskytovali stále viac informácií aj o konkrétnych firmách a o tom, ktoré firmy dokážu lepšie fungovať v súčasnom prostredí a napriek ehm, recesii tvoriť pracovné miesta. Ešte chcem pánovi Lópezovi povedať ohľadom distribúcie príjmov, odpoviem po španielsky. Samozrejme, samozrejme, e, deštrukcia e, štruktúry miest je niečo, čo sme skúmali tento rok. Tento rok sme to podrobne analyzovali. E, bol tam aj ešte ďalší projekt, ktorý sme tento rok spustili hľadom distribúcie príjmov. Situácia pre Európu v oblasti nerovností príjmových je je, povedzme, podobná situácii v USA, vidíme, že tie tendencie sú veľmi podobné, tak v období pred krízou, počas krízy, ako aj po krízi. Takže vidíme tu veľmi podobné trendy v rámci distribúcie príjmov a ziskov. Už ďalej nebudem hovoriť, mohol by som hovoriť celé hodiny, ale už som vyčerpal svoj čas. Aj by sme vás mohli hodiny počúvať, takže, ale povedal by som, že vaša práca je pre nás mimoriadne dôležitá nielen v tomto výbore, aby som e, zohľadnil e, to, čo povedala Edith Bauer. To nemusím vôbec zdôrazňovať osobitne, ale e, požiadal by som vás, aby ste všetkým zamestnancom agentúr odozdali pozdravy a poďakovanie za prácu, ale spoločenské výzvy sa zvyšujú, zväčšujú a otázka politickej podoby budúcich e, spoločenských trendov sa bude ešte zväčšovať, nielen e, pokiaľ ide o tému priemysel 4.0, ako momentálne konštatujeme. A e, v tomto duchu sa budeme musieť veľmi koncentrovať na to, aby sme vaše pracovné schopnosti udržali, ak nie ešte ďalej rozvíjali. Naše agentúry sú dôležité, keď hovorím o našich agentúrach, tak chcem zdôrazniť, že ich nechceme privatizovať, ak je možnosť e, zo strany iných výborov spoločne s nami e, participovať na vašej práci a transportovať ich do iných pracovných oblastí Európskeho parlamentu, tak to urobíme. Môžeme byť kreatívni aj v spolupráci s našim sekretariátom. Takže v tomto duchu sa vám chcem poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Predseda láskavo ďakuje aj tlmočníkom za nadčasy a uvidíme sa 16. a 17. marca tohto roku. Pekný deň. Hmm?